autorka tejto otázky pani eh, Pervanš Perez, eh, ktorá má 5 minút. Ďakujem, pán predseda. Hovorím teraz za výbor pre hospodárstvo a menu. Pani komisárka, Európsky parlament eh, v osobe pána Konsenza, ktorý je spravodajcom, sa z sa pričinili o to, aby sa vykonal projekt SESA a SEPA, aby e, tento projekt uzral svetlo sveta. Keď sme koncipovali ustanovenia pre tieto platové služby, tak sme si kládli celý rad otázok a teraz si uvedomujem, že tieto otázky boli oprávnené. Tento projekt má byť teraz spustený a my sme trochu znepokojení, pretože nemáme pocit, že úroveň mobilizácie, ktorá nezodpovedá eh, prostrediu krízy, nie je taká, ako by mala byť. Týmto projektom sa veľmi zaoberali aktéry tohto, tejto oblasti a zákonodárcovia. Má to byť vlastne moderný platobný nástroj, ktorý bude prispôsobený modernej realite a mene euro. Ale tento projekt možno teraz neobsiahne to kritické množstvo tak, aby mohol byť účinný tak, ako si prajeme. Máme tu tiež nástroj priamého inkasa a to je iste ten najoriginálnejší nástroj tohto návrhu. Sú tu ale stále ešte mnohé obťaže. Pokiaľ ide o zodpovednosť komisie, zaujíma nás najprv to, ako chce komisia podporiť prechod na nástroje SEPA, bol stanovený harmonogram a je vidieť, že sa tu neberie do úvahy skutočnosť. Nezodpovedá to realite. Domnieva sa komisia, že až kritické množstvo platieb ktoré sa budú eh, vykonávať prostredníctvom SEPA, budú sa eh, riešiť eh, v roku 2010. Prijali sme platobný nástroj, ale tam sme nestanovili definitívny dátum na prechod na nástroje SEPA. Nazdávame sa, že teraz je na čase, aby sa to urobilo. Rozumieme tomu, že je tu ešte niekoľko otvorených otázok, na, pokiaľ ide o kompatibilitu národných systémov a systému SEPA Myslíme si, že to je zodpovednosť komisie, aby podporila priemysel tak, aby bol schopný vyriešiť tie otázky, ktoré zostávajú otvorené. Potom tu boli niektoré veci aj zanedbané. Napríklad MIF, e viacranový medzibankový poplatok, ktorý je veľmi kľúčovým prvkom tohto systému. To sa zanedbalo. A potom, pokiaľ ide o riadenie vnútorného trhu, hospodárskú súťaž, všetky strany si tu odovzdávajú černého Petra, nikto sa toho nechce chopiť. A je potrebné, aby sme tieto jednotlivé strany primeli k aktivite. V tejto chvíli nie je možné, aby sme spochybnili určitý nástroj. Nemôžeme ani použiť určitý nástroj bez toho, aby sme nepodporili aktérov na trhu, pokiaľ ide o vytváranie a zavádzanie alternatívnych systémov pri riadení hospodárskych postupov. E, najprv sa hovorilo o tom, že priemysel si musí nájsť e, alternatívnu odpoveď, ale alternatívne odpovede sú na úrovni členských štátov, ale tie neboli preskúmané. Povedalo sa tiež to, že riaditeľstvo pre hospodárskú súťaž tieto veci nemôže podporiť a tieto problémy neboli vyriešené. Financovanie tohto systému by mohlo vychádzať z určitých chýb, ktoré by v tomto systéme mohli nastať. Ale to podľa mňa nie je rozumné, pretože tento systém je veľmi krehký a k týmto chybám môže dochádzať Takže chcela by som komisiu požiadať, aby sa robila pevný dátum na prechod na nástroj SEPA a aby pomohli vytvoriť alternatívny systém, ktorý bol priateľný a ktorý bude v súlade s pravidlami zmluvy. Ďakujem, pani Pérez. Pani Vasiliu má ešte raz slovo za komisiu. Vážený poslanci, v prvom rade chcem vyjadriť veľké polutovanie pána komisára McCreevyho za to, že sa nemohol zúčastniť. Je to veľmi zložitá otázka, ale viem, že táto otázka veľmi dobre identifikuje problémy, ktoré musíme vyriešiť a chceme, aby SEPA mala úspech. Prvá otázka znie, ako komisia chce podporiť e, migráciu do týchto nástrojov. Nuž, e, SEPA je projekt, ktorý je poháňaný trhovými mechanizmami. Komisia sa snažila podporiť túto migráciu napríklad tým, že by fungovala ako katalizátor, ktorý by zvyšoval politický profil SEPI, e, napríklad správami o pokroku SEPA, a tiež e, podporou verejných e, aktérov. Takisto úsilím z vlastnej pozície e, byť tým, kto prijíma SEPu. Takisto tiež v neposlednej miere ústretovým prístupom, návrhmi, ktoré zabezpečia, že plný užitok SEPy sa realizuje. Druhá otázka sa pýta, či kritická masa už ku koncu roku 2010 eh, premigrovala. Samozrejme, že sú tu extra náklady, ktoré chceme znížiť na minimum. Hoci prenos týchto úverov úspešne bol spustený, menej než 2 eh, platieb migrovali. Ďalej, tento, pria, tento pria, toto pra, priame inkaso sa spustí len ku, kostu, ku koncu roka. Takže je to príliš pomalé než by, na to, aby sa dosiahla kritická masa ku koncu roku 2010. Ďalšia otázka sa týkala potrebnosti jasného záväzného termínu. My vnímame do, veľkú výhodu v takomto prístupe. A samozrejme, Rejme, že rok 2012 sa nám nezdá e, zmysluplný. Pre mnohé e, členské krajiny to však zostáva citlivou otázkou a preto my sme skôr za vytvorenie jasného procesu na preskúmanie tejto otázky tým, že sa zozbierajú informácie o dopade e, tohto záverečného dátumu pre rôznych zainteresovaných. Toto by mohlo dláždiť cestu politickej podpore a ak to bude potrebné, možnému legislatívnemu návrhu napríklad koncom roka. Vaša štvrtá otázka sa pýta, ako zosilniť právnu istotu v tejto súvislosti, pokiaľ ide o eh, MIF. Eh, Potrebujeme do, dočasné rieš, riešenie, aby sme mali právnu istotu, aby tento proces bol úspešne spustený. A práve preto komisia plne, plne podporuje snahy parlamentu a rady nájsť dočasné riešenie v kontexte revízie usmernení o cezhraničných platbách. Komisia tiež podporuje pretrvávajúcu právnu istotu existujúceho systému v smysle migrácií SEPA. Avšak toto je právna otázka, ktorú musia vyriešiť národné otázky. Napríklad pokiaľ ide o implementáciu smernice o službách. Piatá otázka súvisela s tým, ako komisia chce riešiť e, otázku platieb. Nuž, táto práca predovšetkým e, prebieha pri vyhodnocovaní komisie podmienok e, hospodárskej súťaži, predovšetkým pokiaľ ide o Mastercard a Visa. 19. decembra 2007 komisia rozhodla, že MIF e, pre Mastercard pre cezhraničné platby že tento systém Mastercard bude e, práve atraktívnym pre e, rozhodnutie komisie. Komisia v marci rozbehla postup na to, aby sa vytvorila e, procedúra, kde európsky systém VIZI a MIF bude aplikovaný. Rozpravy prebiehajú aj s vízou. Komisia chce zachovať rovnaké podmienky pre všetkých aktérov, čo e, by e, mohlo e, pre všetky podmienky, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti. Vaša predposledná otázka sa pýtala, či komisia má priame riešenie pre otázku MIF. Nuž v trhovom hospodárstve je to na priemysle, aby prišiel s primeraným obchodným modelom. Ako som už bola povedala, diskusie prebiehajú s Mastercard aj z Visa. Pokiaľ ide o priame e, o inkaso z účtu, tak tu treba poskytnúť súrne e, usmernenia v rámci pretrvávajúceho dialógu s bankovým sektorom na základe príspevkov relevantných trhových aktérov. Toto by malo, malo byť dopracované najneskôr v novembri 2009. Vaša posledná otázka znela, aké špecifické opatrenia chce komisia navrhnúť na to, aby zabezpečila, že migrácia SEPA nebude viesť k nákladnejšiemu platobnému systému. Podľa komisie toto by sa nemalo udiať. Poprvé, SEPA by mala prispieť k hospodárskej súťaži, a o kooperatívnosti cez ekonomickú e, kýrosa. Po druhé, SEPA by mala zvýšiť transparentnosť, čo obmedzí krížovú, e, krížové e, subvencie a skryté oceňovanie, odchylovanie sa od viditeľného oceňovania. Tu musí byť jasná komunikácia s bankami. Po tretie, komisia opatrne zhodnocuje dopad SEPA na spotrebiteľov tým, že spustí štúdie. A na záver sme sa dohodli, dohodli sme sa, že efektívne národné e, debetné programy môžu byť alternatívami. Sú tu však e, e, iniciatívy, ktoré by mohli viesť k novej schéme paneurópskej, kde existujúce orgány môžu mať súčinnosť. SEPA by mala teda viesť k efektívnejšiemu platobnému systému a k adekvátnym zábezpekám. Preto naozaj vítam toto uznesenie a silnú podporu parlamentu pre SEPu. Ďakujem. Thank you, madam. Eh, Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. A teraz a pán Jean-Paul Gose na 3 minúty. Nech sa páči za EPP. Ďakujem, pán predseda, pani komisárka, Mnohé bolo už povedané a o, o smernici platobných službách. Ja som bol spravodajcom pre túto vec a je, bolo to prijaté v roku 2007. Výsledkom tohto, tejto smernici, e, smernice je, že rôzni aktéry, aktéry v oblasti bankovníctva môžu mať a e, prípadné nástroje na realizáciu SEPA boli prijaté usmernenia pre používanie bankomatových kart, pre, pre ďalšie debetné karty a e, pomaly nebude žiadny rozdiel medzi zahraničnými a domácimi platbami. Pomaly e, bude harmonizovaný trh a táto smernice vlastne e, by mala spôsobiť, aby prechod na SEPu neznamenal pre európskych občanov uh, vyššie náklady v rámci celého systému, ale prechod k SEPA však prebieha príliš pomaly. V 1. septembra 2008 vtedy len 1,7 všetkých e, transakcií prebieha, prebiehalo vo formáte SEPA. Z tohto dôvodu dnes príjmame rezolúciu Európskeho parlamentu, e, pričom e, od komisie žiadame, aby stanovila určitý hraničný dátum pre uh, úplný prechod na tento systém a nemalo by to prekročiť dátum 31.12.2012. Vtedy by malo všetko prebiehať na SEP cez SEPu. Ale aby sa to dalo dosiahnuť, je potrebné vyriešiť veľmi citlivú otázku viacstranného bankového poplatku. Nie je e, možné tento poplatok odstrániť úplne, pretože platobné služby sú komerčné služby a vždy tu budú určité náklady alebo určité marže, ale aby sme zabránili tomu, aby to všetko bolo určitým spôsobom nejasné, je treba, aby komisia stanovila jasné usmernenia pre uplatnenie viacstranného bankového poplatku. Je však potrebné, aby boli tieto usmernenia známe predtým, ako sa začne stupne pracovať podľa SEPI. Pokiaľ to tak nebude, tak mnohé banky v jednotlivých členských štátoch by bol, sa dostali do veľmi citlivej situácie a mohlo by to zablokovať celú realizáciu podľa SEPI. EPP a PSE predložili pozmeňovacie návrhy, ktoré sú veľmi podobné. Uh, Týka sa totiž zajtrajšieho hlasovania. My by sme samozrejme boli veľmi radi, keby ste zohľadnili tieto pozmeňujúce návrhy. Ďakujem, pán Gozes. A keď teraz nastupuje Catch the Eye, pán, pani e, Kuvičkiev. Áno, ďakujem, pán predseda. My sa nachádzame v hospodárskej kríze a potrebujeme, hospodá, potrebujeme pardon, nástroje na posilnenie hospodárskeho a ekonomického rozvoja. Ja si myslím, že tieto finančné nástroje by boli s tým zdrojom pre nové opatrenia. My dnes hovoríme o platobnom trhu a je to škoda. Je to škoda, že naše riešenia sa realizujú len veľmi pomaly Jeden z najdôležitejších problémov, mi bolo povedané, to sú technické problémy banky. Bank, pardon, to sú technické problémy, prečo sa to nerealizuje, ale ja musím povedať, že tá technická modernizácia bank, táto by mala byť v záujme bank samotných, pretože oni musia jednoducho modernizovať svoj trh, oni musia aktualizovať svoje platobné postupy, aby mali vyšší zisk a preto je dôležité, aby e, účastníci na trhu agovali e, zomknutejšie, aby skutočne žiadali ten prechod na SEPA. Ďakujem. E, a pán predseda hovorí, že teraz ďalší rečník na jednu minútu. Pán Rubich. Áno, my, vážne dámy a páni, my vieme, že tá jednotná platobná zóna v Európe je skutočnou výzvou práve pre malé a stredné podniky, pretože oni veľmi intenzívne pracujú a spolupracujú s e, kreditnými systémami a ceny a náklady, ktoré vyplývajú z tohto systému, sú veľmi rozdielne. A myslím si, že transparentnosť nie je skutočne daná v príslušnej miere. Pre všetkým Počas tejto krízy potrebujeme pre podniky príslušné, príslušnú podporu. Je potrebné, aby sa tieto náklady znižovali, aby sa navýšila bonita týchto podnikov, aby sa dostali ku kreditom a ja si myslím, že SEPA tu by predstavovala veľmi dobrý nástroj, je potrebné ju zrealizovať čo najskôr a bolo by to, myslím, e, bolo potrebné by to zrealizovať bolo by to potrebné zrealizovať tak, aby e, sa náklady malých a stredných podnikov e, vynakladali veľmi efektívne. Ďakujem, e, hovorí pán predseda. A teraz by som pani komisárku Vasiliu chcel poprosiť, aby si vzala slovo. Chcem sa poďakovať výboru a pani Pérez za túto diskusiu. Komisia víta návrh parlamentu, pokiaľ ide o SEPA. Nie je to iba užitočná iniciatíva, ale je to v záujme verejnosti, aby sa vlastne vykonala Lisabonská agenda a e, jednotná menová politika. Parlament a komisia zdieľajú tú istú víziu pre a tie isté ciele pre SEPA. Dovolte, aby som zopakovala niekoľko dôležitých bodov Prvý, ako sa už spomenulo, komisia aktívne pomáha e, pri migrácii na systém SEPA a to najmä tým, že vyvíja tlak na e, verejné orgány, aby to urobili čím skôr. Budeme pokračovať v tomto úsilí a aby sme boli katalizátorom pre zavedenie systému SEPA. Po druhé, zdieľame záujem parlamentu o stanovenie konečného dátumu pre SEPA, ale nemyslíme si, že je teraz vhodný čas na to, aby sme takýto termín stanovili. Spustili sme tento proces a sme presvedčení, že je potrebné vykonať veľa práce na základných úrovni, aby sme takýto záväzok mohli stanoviť. Po tretie, môžem potvrdiť, že komisia poskytne usmernenia, pokiaľ ide o kompatibilitu e, s pravidlami súťaže, hospodárskej súťaže. Vieme, že zostáva málo času, pokiaľ ide o zavedenie priameho debitovania cez SEPA a to by malo byť e, pred e, novembrom 2009. Ale dovolte, aby som zúraznila jeden bod. Tieto usmernenia sa môžu poskytnúť len vtedy, ak nám priemysel poskytne konkrétne návrhy pre možné obchodné modely. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Ďakujem, pani komisárka. Túto diskusiu uzatvárame a bude sa o tom hlasovať zajtra v obvyklom čase. Takže teraz prejdeme k poslednému bodu na našom dnešnom programe a to je návrh uznesenia Výboru pre zahraničné veci o zhoršujúcej sa humanitárnej situácii e, v Šrilanke. Počkáme, kým sa pani komisárka usadí. Áno, Takže môžeme otvoriť diskusiu a to tým,